Pokračujeme v našom zasadnutí. Našou ďalšou témou je vyhlásenie Rady a komisie, pokiaľ ide o požiare v amazonskej oblasti. V mene Rady dostane slovo pani Tupurajne. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, som presvedčená, že nie som sama, keď poviem, že otázka, ktorú tu dnes riešime, e, lesné požiare, ktoré pustošia amazonskú oblasť, e, nás e, všetkých naplňa obavami. Nie sú tragédiou len pre tých priamo dotknutých ľudí, ale aj z širšieho pohľadu pre našu planétu a pre našu klímu. Určite e, nepreháňam, keď hovorím, aká dôležitá je amazonská e, oblasť dažďového pralesu v Amazónii pre globálnu situáciu. Je, nesmierne, e, je to nesmierne bohatá a rozmanitá oblasť. Je domovom desatiny všetkých druhov na svete. Klimatické zmeny a táto situácia sú veľkými hrozbami znamenajú veľký úbytok druhov a úbytok eh, eh, dažďového pralesu. Tieto požiare sú priamo prepojené eh, so zámerným odlesňovaním. Bohužiaľ, s obavami konštatujeme, že v posledných dňoch sú ešte ničivejšie v oblasti Brazílie a aj v hraničných oblastiach v Paraguaji a v Bolívii. Tieto požiare znečistujú výrazne ovzdušie, zabíjajú mnohé druhy, e, rastliny a živočíchy v e, tejto oblasti a takisto vyháňajú pôvodné obyvateľstvo zo svojich habitatov. Globálne klimatické kroky a ochrana lesov sú hlavné priority fínskeho predsedníctva. Lesné požiare majú hrozivé dopady na život ľudí aj e, zvierat ak chceme zachovať e, rozmanitosť a obmedziť oteplovanie planéty a poskytnúť ľuďom e, obživu a pracovné miesta, závisíme od lesov. Výrazne tiež lesy prispievajú k e, úsiliu EÚ, pokiaľ ide o klimatickú neutralitu dosiahnutú do roku 2050 diskutovali ste o príprave samitu OSN dnes ráno. Táto diskusia v tomto kontexte je samozrejme veľmi relevantná napriek doterajším krokom na úrovni EÚ a záväzkom, ktoré sa prijali na medzinárodnej úrovni, odlesňovanie a zhoršovanie stavov lesov sú neustále aktívne a ničivé požiare v amazonskej oblasti e, len zvyšujú potrebu zvýšenia úsilia v tejto oblasti apríl 2019 eh, eh, vtedy prijala rada závery, pokiaľ ide o celoeurópsku stratégiu k lesom. V tomto kontexte rada zdôraznila význam tejto stratégie, aby sa zabezpečila koherentnosť a koordinácia politík členských krajín, pokiaľ ide o lesy a podporu ďalšieho eh, udržovania trvalo udržateľného vývoja lesov. Polnohospodárstvo, teda Rada pre polnohospodárstvo a rybolov bude budúci mesiac hovoriť o potrebe novej stratégie po roku 2020, vychádzajúc z rovnakých princípov, ale taktiež posudzujúc nový vývoj politík na úrovni členských krajín EÚ i medzinárodne. Rada a Európsky parlament v nedávnom období dostával, dostali oznámenie od komisie, na ktoré sa dlho čakalo, pokiaľ ide o zosilnenie akcií Európskej únie, pokiaľ ide o ochranu lesov. Budeme e, podrobne preverovať jednotlivé kroky, ktoré sú v týchto správach a tešíme sa na vaše podnety v tomto ohľade. Rada sa snaží po, e, poskytnúť e, určitý feedback k týmto záverom rady so zámerom prijať to v decembri 2019. Pokiaľ ide o otázku, Keďže e, odlesňovanie presahuje význam tohto sektoru, tak sa snažíme spolupracovať s ďalšími oblastiami, životné prostredie, polnohospodárstvo a obchod. Tešíme sa na vaše reakcie e, e, k tomuto oznámeniu a veríme, že výrazne prispiete k budúcnosti týchto krokov v tejto oblasti. Vážený pán predseda, vážení poslanci, záverom zdôrazním to, že lesné požiary v amazonskej oblasti sú naozaj naliehavou celosvetovou krízou, ktorá si vyžaduje medzinárodnú koordinovanú odpoveď. Úzka spolupráca medzi krajinami a amazonskej oblasti je rozhodujúca. Tieto krajiny, napríklad Brazília, majú plné právo na to, aby reagovali, ale musia naozaj aj splniť svoje záväzky. Ja apelujem na krajiny v amazonskej kej oblasti a na ich lídrov, aby e, naliehavo konali. Sme pripravení e, spolupracovať s pánom Bolsonarom i ďalšími. EÚ je pripravená e, podporovať tieto akcie, ale potrebujeme, aby sa kroky objavili. Predsednícka krajina Fínsko podporuje úvahy Európskej únie o najlepšiu možnú akciu v tejto oblasti. Na našu iniciatívu Ministri zahraničných vecí diskutovali toto na eh, neformálnom stretnutí v Helsinkách eh, koncom augusta. Ministri zahraničných vecí sa dohodli na tom, že, krajina je, eh, že situácia je závažná a treba koordinovane a komplexne postupovať za EÚ, aby sa kríza riešila. Predsedníctvo Rady my, Fínsko, budeme robiť maximum preto, aby sme zabezpečili spoločné komplexné kroky EÚ v tejto otázke. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne a teraz za komisiu má slovo pán Vela. Thank you, thank you very much, Mr. President. Ďakujem veľmi pekne, eh, pani eh, predsednička, eh, vážení kolegovia. Dnes sme tu z očí voči e, globálnej klimatickej kríze, ktorá ovplyvňuje biodiverzitu, naše životy, naše ekonomiky, taktiež našu budúcnosť. Momentálne e, lesné požiare e, uvoľňujú veľké množstva CO2 do atmosféry, prehlbuje sa táto kríza nielen v amazonskej oblasti, ale aj v ďalších častiach sveta, napríklad na Sibírii. Amazonská oblasť, amazonský prales je výnimočný, pretože sa to týka kyslíka, ktorý dýchame, biodiverzity a unikátny je tento prales aj pre zdravie našej planéty. Preto som veľmi povďačný za to, že túto tému e, si tak e, veľmi ctíte, že je na programe je to kľúčová e, otázka bojovať proti odlesňovaniu. Poprvé preto, že, e, sa tu, že chceme zastaviť pokles biodiverzity, po druhé chceme riešiť e, klimatické zmeny a tiež je tu program do roku 2020, pokiaľ ide o naše trvalo udržateľné ciele a Parížskú dohodu zhoršovanie kvality lesov. To má veľký dopad na stabilitu a bezpečnosť, na ľudské práva, klímu, biodiverzitu zdravie a taktiež e, e, zdroje obživy pre miestne obyvateľstvo i celú planétu. Európska komisia sa snaží situáciu riešiť v amazonských krajinách, ktoré sú dotknuté lesnými požiarmi a je v neustálom kontakte s príslušnými orgánmi, vrátane e, tých brazilských. Množstvo operatívnych nástrojov sa pripravilo, aby sa zlepšila momentálna situácia. Menovite na základe požiadavok e, Bolívie, na, e, koordinačné centrum, ktoré už vysial, vyslalo špecialistov e, z požiarnickej oblasti do dotknutých krajín. Takáto pomoc sa môže poskytnúť každej krajiny, ktorej sa to týka na základe oficiálnej žiadosti. Taktiež E, pohotovostný e, mapovací systém Copernicus pomáha, mapy sa používajú, používajú, mapy sa používajú na boj v Brazílii a tiež e, v činnosti v Paraguaji a v Peru. Toto sú kroky vo verejnej oblasti. Európska únia takisto financuje rozvojové projekty, ktoré súvisia s lesom a s využitím krajiny v povodí Amazonky. Vrátanie Brazílie 128 miliónov eur celkovo bolo uvoľnených a pripravujú sa nové kroky v celkovom rozsahu 28 miliónov eur. E, úzko spolupracujeme s príslušnými orgánmi, ktoré aktívne koordinujú regionálne úsilie s cieľom riešiť situáciu. Na nedávnom samite G7 E, sme sa angažovali e, smerom k príprave stretnutia na vysokej úrovni pre amazonskú oblasť e, na okraji valného zhromaždenia OSN. Hlavná priorita je boj proti lesným požiarom, je však nevyhnutné aj bojovať proti štrukturálnym problémom a príčinám, ako je napríklad expanzia polnohospodárstva. V júli komisia prijala oznámenie, ktoré má vystupňovať úsilie EÚ s cieľom ochraňovať lesy e, na globálnej úrovni. Oznámenie zdôrazňuje komplexný set e, krokov vrátane podpory pre trvalo udržateľné využitie krajiny. To zahrania i spoluprácu s partnerskými krajinami, aby sa zníšil tlak na e, lesy a tiež, aby sa podporili kroky na obnovu lesov. Pokiaľ ide o EÚ, riešime našu E, náš e, dopad e, na krajinu. Snažíme sa riešiť regulačné a neregulačné opatrenia, aby sa zminimalizovali riziká, pokiaľ ide o dovoz výrobkov spojených s odlesňovaním a s degradáciou lesných porastov. Pracujeme tiež na tom, aby sa zlepšila disponibilita a kvalita eh, informácií o lesoch a eh, jednotlivých eh, komoditných reťazcoch a tiež sa vytvára Observatórium EÚ, pokiaľ ide o odlesňovanie a znižovanie kvality lesov. Kvalitné vedecké informácie sú dôležitým elementom smerom e, k stratégii EÚ. Spolupráca s partnerskými krajinami taktiež je kľúčovou, aby sa mohli identifikovať dlhodobé ekonomické dopady ďalšieho odlesňovania. Komisia e, odhodlane chce pracovať na e, boji proti odlesňovaniu a sme pripravení pomáhať tým, ktorých e, sa to dotýka, najmä nedávne požiare v amazonskej oblasti i na celom svete. Akýmkoľvek spôsobom chceme pomáhať v úzkej súčinnosti s orgánmi dotknutých krajín. Ďakujem. Ďakujem. A teraz budú hovoriť rečníci v mene politických skupín. V mene EPP bude hovoriť na dve minúty pani McGuinness, podpredsednička Európskeho parlamentu. You, to... Ďakujem. Pán predseda, chcem poďakovať pani Tuporajnen. Vy skutočne máte extenzívne vedomosti ohľadom lesov, takže sme radi, že táto diskusia prebieha za vašho predsedníctva. A taktiež prejav komisára e, bol veľmi pertinentný. Videli sme, že v amazonskej oblasti sú skutočne e, veľké požiare, preto som rada, že diskutujeme o tejto téme a je to otázka, nakoľko môžeme spolupracovať na globálnej úrovni, pretože žiadna krajina sama nemôže tento problém vyriešiť. No ale v dobe, kedy naše národy chcú byť zvrchované, je treba skôr posilniť, než obmedziť multilateralizmus a miesto toho, aby sme ukazovali prstom je treba síce ukázať, kde sú problémy a nedostatky, ale zároveň prísť s riešeniami. Napríklad e, e, v Brazílii e, sa spolupracuje medzi latinskoamerickými krajinami aj v oblasti zákona a poriadku, ale vyvíja sa na nich tlak aj zvonku. A tento musí byť, pretože všetci budeme trpieť, pokiaľ amazonský prales bude zničený. Hovorili ste o tom, že je potreba zaručiť koherentnosť politík, pán komisár, a ničí sa tam les z polnospodárských dôvodov. My sme podpísali dohodu s Mercosurom a musíme zaručiť, že naše záväzky e, v klimatickej a environmentálnej oblasti, ktoré sú súčasťou tejto dohody, že tie budú rešpektované. A myslím si, že tu bude aj práca nášho parlamentu kľúčová. Potrebujeme e, mať e, prístup mrkvy alebo cukru a biča. Takže je treba chrániť prales biodiverzitu, to je určite tá správna vec. No a Mali by sme spolupracovať dobre s kolegami z Latinskej Ameriky, aj z iných oblastí, v Arktíde, e, v Kongu, v Indonézii, všade sú obrovské požiare, ktoré e, uvoľňujú veľké množstvo uhlíka. Takže ďakujem za všetkým tým, ktorí spolupracujú so mnou na tejto téme. Ďakujem. A teraz v mene socialistov demokratov bude hovoriť predsednička pani Garcia Pérez. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, pralesné požiare eh, v amazonskej oblasti eh, v lete boli skutočnou tragédiou. Je to udalosť, ktorá rozosmutnila a mobilizovala medzinárodné spoločenstvo. Je tam skutočne obrovský environmentálny, hospodársky, sociálny dopad tejto tragédie a ten, je, ten zasahuje väčšiu oblasť než len tú bezprostrednú, pretože amazonský prales je plúcami sveta, eh, produkuje sa tam veľké percento kyslíka, a taktiež je tam eh, množstvo rôznych rastlinných druhov. Okrem toho je tam viac než 1 milión eh, domorodcov, ktorí tam udržateľným spôsobom žijú napriek tomu, že musia už celé generácie brániť toto svoje e, kultúrne dedičstvo. Ja som mala to privilegium, že celý mesiac som ako dobrovoľníčka tam pracovala s nevládnymi organizáciami v tejto oblasti a tieto organizácie podporovali tieto domorodé spoločenstva. Oni potrebujú udržateľný spôsob života, takže si nedokážem presvedčiť, ako sa teraz cítia po tejto tragédii, ktorá tam prebieha. Nie je to poprvýkrát, čo e, amazonské prales požierajú plamene, to je pravda, ale ten tentokrát je to 80 viac, percent viac než minulý rok, no a nebude to e, klesať, pretože e, sa tam hľadá zlato a tým pádom e, je tam napríklad aj ortuť, znečisťujú, znečisťujú sa tam vody a aj životné prostredie, napríklad aj pre zviera. A toto je dôsledok nezodpovedných politík, a taktiež to prispieva ku klimatickým zmenám. A veľmi dobre vieme, že pán e, Bolsonaro tam spúšťa novú zlatú horúčku a ignoruje to, že je treba chrániť životné prostredie a nechce počuť pravdu. Pán Bolsonaro prepustil e, ľudí z príslušných inštitútov v Brazílii, napríklad z Inštitútu pre obnoviteľné zdroje a životné prostredie v Brazílii. Pán prece, prece, pre, prezident, už sa nemôžeme vrátiť naspäť. Už 20 amazonského pralesa bolo e, odlesnených a my, sociálni demokrati, si robíme veľké obavy ohľadom taktiež osudu domorodého obyvateľstva a jeho územia. My tu vidíme, že skutočne tam eskaluje násilie na tomto území, kde žije domorové obyvateľstvo. V Brazílii sú tam vraždení ich lídri a rôzni aktivisti, ako napríklad Emir Aguapi, Dilma Ferreira Silva a e, Claudio Norf Costa da Silva z Európskej únie. Zblízka sledujeme miestne úsilie, ktoré hľadá riešenia a snaží sa chrániť ľudí a životné prostredie a majú našu plnú podporu našej politickej skupiny. Naďalej budeme s nimi spolupracovať a žiadme prezidenta Bolsonára, aby si splnil svoje medzinárodné záväzky, ktoré vyplývajú z klimatické dohody z Paríže a taktiež sú tam environmentálne doložky, ktoré sú súčasťou dohody s Mercosurom. Pokiaľ e, bude vláda voči tomuto hluchá, tak sa Brazília izoluje od zvyšku medzinárodného spoločenstva. Myslím si, že je dobre načasovaná táto diskusia a je treba si pripomenúť indické, indoamerické e, príslovie. Až zomrie posledný strom, pokiaľ bude otravená posledná rieka a bude chytená posledná ryba, až vtedy si uvedomíme, že peniaze sa nedajú jesť. Ďakujem. Ďakujem. A teraz v mene Obnome Európu bude hovoriť na dve minúty pán Hojsík. Opakujem, že toto sú e, prejavy za politické skupiny a nie sú dovolené žiadne modré kartičky. Ďakujem. Ďakujem, e, pán predseda, pani ministerka, komisár, kolegovia v lete skutočne prebehol horor, čo sa týka lesných požiarov a celý svet šokovane sledoval horiaci amazonský prales na našich monitoroch, ale ešte šokovanejšie sme boli, keď sme počuli, ako brazilský prezident Bolsonaro sa snaží vyniť z týchto požiarov mimovládne organizácie, ale bola to jeho politika, ktorá k tomu e, prispela. Ale buďme úprimní, táto katastrofa nebola, ale v amazonskej oblasti. Vedeli sme v lete, že horeli pralesy e, na Sibíri aj na Aliašky a tým sa ničili v podstate plúca našej planéty. Musíme pripustiť, že zničenie lesov je globálnym problémom, ale taktiež musíme pripustiť, že my sme súčasťou tohto problému. Nie len, že prispievame emisiami skleníkových plynov e, k týmto zmenám, ale taktiež našou politikou, e, presadzovaním práva, našim obchodovaním tomu prispievame. Je treba to zmeniť, náš parlament musí konať, musíme si uvedomiť, že je problematická dohoda s Mercosurom v súčasnej podobe, alebo by veľmi lacné si povedať, dobre, nepodpíšeme ju a e, tým je to vyriešené. Nie, musíme ísť hlbšie. Nová komisia tvrdí, že potrebujeme zelené dohody, že to naša, alebo Európska zelená dohoda je našou hlavnou prioritou, ale nie je to len o Európu, je treba zapojiť do toho celý svet. Pokiaľ vážne chceme zachrániť túto planetu a aj našu civilizáciu, tak musíme zaručiť, že naša polnospodárska politika nebude prispievať k odlesňovaniu, pretože v súčasnosti sa to tak deje, vrátane amazonskej oblasti. Musíme zaručiť, že naše obchodné politiky nebudú prispievať k odlesňovaniu, pretože v súčasnosti tomu tak je. A taktiež musíme zaručiť, že naše, naša energetická politika nebude prispievať k odlesňovaniu, pretože taktiež to tak v súčasnosti je. My toto musíme všetko zmeniť kvôli nám a kvôli našim deťom. Ďakujem. Ďakujem. A teraz mene zelených bude hovoriť pani Hautala, podpredsednička Európskeho parlamentu, bude hovoriť minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Väčšinou úmyselne založené požiare v amazonskej oblasti eh, boli, nás v podstate zobudili a vieme, eh, že sa musíme sústredovať na eh, tie najurgentnejšie miesta, napríklad aj v Afrike alebo v Centrálnej Ázii. A pokiaľ chceme zvrátiť klimatické zmeny, tak je treba e, bojovať všetkými dostupnými prostriedkami a najlepšie prostredníctvom využívania lesa. Momentálne sa lešci menia na polnospodárskú pôdu a povedzme to jasne, dohoda s Mercosurom je zamýšľaná na to, aby sa exportovalo hovedzie, káva, soja a podobne. A toto v podstate podporuje e, odlesňovanie amazonskej oblasti. Dohoda s Mercosurom nemá žiadne mechanizmy, ktoré by zaručili, že klimatická dohoda z Paríža a ďalšie naše environmentálne záväzky, záväzky budú rešpektované. Je to bezúba dohoda, nie sú tam žiadne sankcie ktoré boli obsahnuté v kapitole o udržateľnom rozvoji. Taktiež chcem povedať, že čo sa týka oznámenia komisia ohľadom odlesňovania a degradácie lesných oblastí, je slubná v tom zmysle, že tam slubujú sa pozrieť na určité regulatívne opatrenia v oblasti dopytu, pretože my musíme zaručiť, že spotrebitelia e, v EÚ nebudú podporovať e, nepriamo deforestáciu, odlesňovanie. Chcem povedať ešte fínskeho predsedníctvu, že áno, rozhodlo sa, že touto témou odlesňovania a degradácie lesnej oblasti sa bude zaoberať Rada pre polnohospodárske otázky, ale prečo nie napríklad aj Rada pre environmentálne otázky, životné prostredie? Ďakujem. A teraz z mene politickej skupiny ID bude hovoriť pán Huže na dve minúty. Pani Hautala ma teraz nahradí na predsednícke stoličky, lebo budem hovoriť. Kolegovia, amazonská oblasť eh, horí a poznáme všetci tú ekologickú katastrofu. Pán prezident Macron povedal, že všetci eh, s tým cítime vo Francúzsku. Ale národné zhromaždenie eh, pritom by chcelo, aby sa mal ujať rovnakým emóciou aj subsaharských požiarov, pokiaľ ide o, E, veľmoci e, západného sveta. E, Macron hovoril o Mercosure. Vieme, že je tu aj dohoda SETA s Kanadou, kde je možnosť katastrofy pre pestovateľov a chovateľov vo Francúzsku. Poslanci sa postavili proti SETE napríklad za stranu Lepenovej, pretože by to bola hrozba pre polnohospodárov vo Francúzsku. Prezident Macron na, na záver konštatoval rovnakým spôsobom cynicky e, hovoril o e, e, e amazonských udalostiach s hrozbou, že nepodpíše dohodu z Mercosur, ale preto ekológia a aj životné prostredie sú príliš závažnými pre našu planétu na to, aby sa to využilo na interné politické hry. E, myslím si, keď hovoríme o charite, treba začať u samého seba vyzývame, aby sa Macron zaoberal e, odpadom na e, ostrove Majot či Reunion alebo radioaktívnych rizík e, v, na Maršalových ostrovov, kde sú ohrození ľudia vo francúzskej Polynézii, aby sa viac zaoberal životného prostredia v Guajane, aby sa dobre zachoval francúzska časť amazonskej oblasti, aby sa ujal katastrof na Martinike a Guadeloupe, kde sa rozširujú e, riasy. Napriek všetkým týmto úsiliam Emmanuel Macron v týchto veciach nerobí nič a nakoniec aj tak podpíše e, Mercosur, dohodu s Mercosurom. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem, pán poslanec Ruže. A teraz do slava pán poslanec Herman Terč v mene EKR. Dobre popoludne, ďakujem pani predsednička. Už veľa sa tu hovorí o Bolsonárovi. Háže sa na ňo vina za celú tragédiu, ktorá sa tam stala, ale zabudáme na to, že v tomto parlamente zvykneme ignorovať veci, ktoré sa v skutočnosti dejú, pretože napríklad čo podali španielskí socialisti, hovorili o tom, že sa tam hľadá zlato a že je to devastujúce, ale toto je predovšetkým vo venezuelskej Amazónii a to pod kontrolou pána Madura, pod eh, polovojenskými eh, kolumbijskými jednotkami, ktoré sú tam pripojené vďaka komunistickému režimu pána Madura a jeho eh, čavizmu. Teraz v Bolívii eh, horí 2,5 milióna hektárov lesu, nie v Brazílii, ale v Bolívii. Ale nikto nehovorí o Bolívii, pretože pán Morales, ktorý tam taktiež pomohol navýšiť mieru pestovania koky na výrobu kokainu, ten taktiež e, prispel k tomu, že sa tam e, vypaluje územie. Sú to ďalšie dve katastrofy, ale my tu stále hovorím len o Bolsonárovi. Ďakujeme pekne. A teraz za GUE má slovo pán poslanec Papadimulis. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. To, čo nám práve povedala Rada a komisia, ale to isté, čo nám tvrdia veci, ako je realita samotná. To všetko poukazuje na to, že nesmieme iba hovoriť, ale musíme aj konať. Nestačí, keď budeme diskutovať. Budeme musieť odvodzovať dôsledky, uskutočňovať opatrenia, vyvíjať nátlak práve preto, aby sa Amazónia už ďalej neodlesňovala, aby sa neničili pľúca planety. Z toho dôvodu si myslím, ak čísla poukazujú na to, že za Bolzonára o 80 vzrástlo odlesňovanie a keď sa um, za posledný rok odlesňovalo viac ako e, v troch predchádzajúcich rokov, no už musíme konať. Je to hamba pre Európsky parlament, že nebude viesť táto rozprava k uzneseniu kvôli e, extrémnej pravicovej politickej skupine. Musíme využiť nástroj Mercosur, aby sme mohli vyviať nátlak na Bolsonára. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán kolega. Papadakis za, politic- za nezaradených. Jedna minúta, prosím. Obrovské ničenie lesov prebieha v Amazónii. Je to výsledok eh, činnosti veľkých eh, kapitalistických podnikov, baní a samozrejme aj finančných inštitúcií, ktoré to všetko financujú a Bolsonárova politika zhoršuje politiku aj situáciu. Tento región bol vystavený vykoristovaniu. Odlesňovanie Amazónie, nož tam vidíme aj pečať iných podnikov, ale takisto európskych podnikov aj tu sú rôzne pozície, ide o voľný obchod EU a Je príznačné, že sa tu stále veľa rozpráva, pokiaľ ide o klímu, ale Európsky parlament zaváhal v tom zmysle, že nepríjme uznesenie. Chceme bojovať v prospech všetkého pozitívneho, aby sa zastavilo aby sa zastavili tieto plamene požiarov, aby sa zastavila aj mnoha táto činnosť. Ďakujeme pekne. Pán Papadáky, sa teraz sa dostávame k rečníkom jednotlivých poslancov. Napriek najprv na 1,5 hodiny má slovo pán Líze. Ďakujem pekne, kolegyne a kolegovia. Tieto požiare v Amazóne sú obrovskou katastrofou poukážem na jeden príklad. Brazília e, sa nezaviazala, že bude znižovať emisie z priemyslu. Podľa parížskej dohody sa zaviazali, že e, budú uskutočňovať zalesňovania. Keď to tak nerobia, tak bude to veľký problém pre svetovú klímu, ale existujú požiare kde si inde. My by sme mali o tom práve tak intenzívne hovoriť. To sú požiare na Aliaške, na Sibírii, je to veľké nebezpečenstvo, pretože sa to uvoľňuje. Metán a to je ešte škodlivejšie ako CO2. Takže prosím vás, nie je primitívna diskusia, niektorí chcú zastaviť Mercosur. Už teoreticky by sme mohli zastaviť s týmito krajinami celý obchod, ale dostaneme sa ešte ďalej, máme nejaký nátlakový prostriedok a máme pod kontrolou, čo napríklad robí Čína. Isté vyvíjať nátlak a kritizovať Mercosur, ale je dôležité, aby sme zachytili tento problém pri koreňoch. Včera sme hovorili o lesoch v Európskej únii, takže musíme chrániť naše lesy, budeme musieť hovoriť o zalesňovaní aj v Európe a potrebujeme naozaj follow-up. Musíme to sledovať. Je dôležité, aby sme sa dnes vyjadrili k obom témam, ale zatiaľ bez uznesenia. Musíme u oboch tém diskutovať a potom sa rozhodnúť. Mali by sme tak urobiť v najbližších týždňoch spoločne. Ďakujeme pekne, pán kolega Líze. Teraz Miriam Dali, minúta 30, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je to e, problematika najväčšieho dažďového pralesa, ktorý je e, predmetom veľkého ničenia. To pre nás veľmi dôležité, pretože to je dôležité pre globálnu klímu. Je to napríklad otázka, ktorá, e, otázka CO2. Jeho množiace sa množstva znižujú klímu. Ide nám o to, aby sa zastavili stovky požiarov v Arktíde. A odhaduje sa, že tieto požiary vytvoria 100 miliónov tón CO2. Čiže to je blúdny kruh. Keď medzinárodné spoločenstvo Európska únia nez, nezastaví tieto činnosti, teda zastavenie toho CO2, tak sa nespomalí globálne e, oteplovanie a bude stále viac týchto požiarov preto musíme chrániť prales a je to súčasť dohody medzi EÚ a e, Mercosurom. Je dôležité, aby sa takéto ustanovenia podporovali. Paríska dohoda e, sa orientuje na túto problematiku. Všetci z nás sú zodpovední, aby sme naozaj e, odstránili tieto čisto spotrebiteľské e, vzory. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne pani kolegyňa Dali. Nikola Štefanuca, minúta 30, prosím, vážená pani predsedajúca. Ako vidíte v galerii, veľa mladých ľudí a tí veľa vidia o klimatických zmenách je to prírodná e, katastrofa, ktorá sa odohráva, nemôže sa riešiť iba jednou krajinou izolovanie. Tieto požiare Amazónie sú súčasťou ďalších e, požiarov, ak sa pozeráme na minulý rok a vzrastajú exponenciálne. V auguste 2018 16 tisíc požiarov, 2019 79 tisíc požiarov, čiže tendencia vzrastajúca 100%. Takže Európa nemôže byť bokom, keď e, mnohé krajiny potrebujú pomoc. Žiadna krajina nie je imúnna, pokiaľ ide o takéto katastrofy. Žiadna krajina nemôže konať e, sama. Bude dôležité, aby sme mali koordinované činnosti, aby sme sa dostali z tejto kalamity globálne oteplovanie zvyšuje teplotu na mm. našej e, planete. Musíme posiliť našu schopnosť zaoberať sa s týmito prírodnými katastrofami, musíme dovršovať naše e, národné kapacity. Hovorím to preto, že práve teraz rada škrtla tieto finančné prostriedky, pani predsedajúca, je potrebné, aby sme to zvrátili. Nie je to iba o požiaroch, je to o ľuďoch, je to ich budúcnosti, je to o budúcnosti týchto mladých ľudí. Aj tam hore v galérii. Ďakujem. Áno, ďakujeme pekne, pán Štefanúca, pán Janik Žado. Ďakujem, vážená Vážený pán komisár, e, dva spôsoby, ako možno riešiť túto otázku. Najprv to možno odsúdiť, ťažko nezaplakať pri tomto nádhernom pralese, ktorý sa ničí. E, ako nemožno odsúdiť Bolsonara, ktorý je skeptikom, pokiaľ ide o klímu, ktorý chce e, predať amazonskú vlast veľkému biznisu E, skorumpovaný e, e, smerom k predaju hovedzieho mesa, sexista, xenofób, homofób. A potom je tu iný spôsob, ako sa možno pozrieť na tú otázku. Nebude tam ani sklamanie, ani odsudenie. Pozrieť sa na to jednoducho, aká je naša zodpovednosť u tohto pralesu. Nič konjunkturálne. Pán komisár, vy ste, vám sa podarilo povedať ni, nič o spoločnej polnospodárskej politike, ani nič o Mercosure Sociálni demokrati EPP eh, e Renew nikto o tom nehovorí. Hovoríte, že by bolo dobre rešpektovať Mercosur dohodu, ale keď nevidíte to, že dohoda s Mercosurom, kde Brazília, ktorú podpísala, pretože eh, budú exportovať eh, hovedzie meso a soju, to je štruktúrálne deštrukcia amazonskej oblasti. Je to proti klíme. Ak nevidíte že návrh po spoločnej poľnohospodárskej politiky predložený komisiou, ktorý podporujete, len posilní dovoz soje z Brazílie. Nuž tak v tej chvíli nevidíte, aká je vaša zodpovednosť. Jednoducho nezu, e, e, nezúčastňujete sa na boji proti e, odlesňovaniu a proti znič, ničeniu prostredia pre ľudí v Amazónii. Ďakujeme, pán Žado. A teraz má slovo pán Malin Björk na minútu, prosím. Áno, budeme sa musieť zaoberať touto klimatickou katastrofou, ak budeme pokračovať s týmto ďalším odlesňovaním, tak to bude znamenať ďalšie katastrofy. Prezident Bolsonaro je zodpovedný za túto situáciu realizuje politiku, ktorá sa týka domorodého obyvateľstva, LGBTI a podobne. A jeho politika je katastrofou pre celý svet. Nuž mnohí ľudia reagujú a hovoria, že aj my by sme mali reagovať. Súhlasím s rečníkmi predo mnou, ktorí povedali, že musíme teraz konať ale je dôležité naozaj zastaviť E, rokovania v rámci e, dohody e, s Mercosurom. Ja si myslím, že by tu mali platiť závazné pravidla. Dnes máme týždeň aktivít mladých ľudí. Robíme všetko, aby sa tak udialo. Ďakujeme pekne, pán Bjork, pani Eleonora Evi. Vážená pani predsedajúca, my, Európania, sme spolu zodpovední za tieto požiare e, spotrebujeme meso, e, palmový olej, ďalej e, soju a geneticky modifikované potraviny. No a to prispieva k tomu, že v tretich krajinách sa vyvíja veľký tlak na lesie, na jej ničenie. Takže prvým bodom musí byť to, že E, sa e, postavíme k spotrebiteľovi tak, že ho budeme upozorňovať e, na tieto veci. 820 miliónov ľudí nemá čo jesť a zase 1 milión ľudí trpí nadváhou a teraz 2 miliardy majú nadváhu, 4 milióny ľudia zomierajú v dôsledku toho, že veľa jedia, nezdravo jedia E, majú neprimerané potraviny a preto sú v ohrození. Ja si myslím, že je dôležité sa zaoberať týmito problémami spoločnej mm, poľnohospodárskej politiky. Musíme sa zasadzovať na boj proti nerovnosti, vykoristovaniu, diskriminácii a chudobe. Ďakujeme pani poslankyňa Evi. Aram Jarubas, 1,5 minúty, prosím. Mnoho lesov padá za obeď požiarom táto situácia sa musí zmeniť. Doteraz neboli sme schopní vplývať na tie krajiny, ktoré realizujú takéto veľké odlesňovanie. Hovorili sme o Mercosure. Iste môžeme túto dohodu využiť na to, aby sme upozornili tieto krajiny, že musia dodržiavať e, ustanovenia zakotvené v Parískej dohode, musia plniť klimatické kritéria, musia realizovať rovnovážny musia realizovať rovnovážny rozvoj, musia zabezpečiť e, potravinovú bezpečnosť, tak ako to musí robiť poľnohospodár vo Francúzsku alebo v Poľsku. Vieme veľmi dobre, že európske banky investujú milióny eur e, tam, kde sa neplnia tieto podmienky zákazu odlesňovania. Musíme zastaviť požiare v Amazónii, ale nesmieme dovoliť, že pustíme do Európy nekalú konkurenciu, tak, aby ohrozovali eh, naše zdravie tým, že tu budeme mať nezdravé potraviny. Ďakujeme. Pán kolega Jarupas a teraz kolegyňa Katypery, vážený, vážená pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia, tieto e, hrozné požiare, ktoré sa týkajú 2,7 milióna domorodých e, obyvateľov žijú izolovanie a naozaj e, závisia od svojho prostredia. Aj životné podmienky sú zlé. Vláda sa snaží e, kapitalizovať tieto lesné zdroja, ničia tým ich živobytie. Tieto požiare nevznikajú náhodou, ale boli ničené preto, aby sa rozvialo poľnohospodárstvo. Nie je náhodou, že tento počet požiarov e, e, vzrastá, odkedy prevzal svoj úrad prezident Bolsonaro. Čiže protesty e, množstva miliónov domorodcov proti tejto diskriminujúcej politike e, vlastne e, narazili iba na hluché uši. Z toho dôvodu musíme využívať našu ekonomickú silu ako, nás, ako aj nástroje zahraničnej politiky, aby sme sa zasadili za biodiverzitu a za našu planetu. Chcem záverom povedať, Marko Zianúra povedal, e, že e, les e, je pre každého, nielen pre vyvolených. Ďakujeme pekne, pani poslankyňa Píri. A teraz dávam slovo pánovi Húkovi na jednu minútu. Dym zakryl oblohu nad São Paulo z pošiarov. Tieto lesy sú našimi plíc, e, Pôvodné obyvateľstvo, ktoré v nich žije, chce len základné ľudské práva, e, aby ich nechali na pokoji, pretože tieto e, požiare im ničia, ničia doma, domovy. Spojené kráľovstvo, jeho parlament bol uzatvorený, ale tento parlament ešte stále je našim hlasom. Rastie hospodárstvo v Brazílii, HDP narastlo takmer o štvrtinu za 10 rokov a naozaj e, či dokáže preziť e, dohoda e, a dokáže prežiť dohoda s Mersanom, toto peklo bude spochybnené. Ak sa bude páliť tento les, tak sa páli vlastne nádej dobrých vzťahov Brazílie s Európou. Netreba spáliť les, aby sa vytvorilo bohatstvo. Je dôležité zahasiť požiare, aby sme zachránili našu planétu. Uh, Ďakujeme pekne, kolega. Huk, e, kolega Kato chce položiť otázku pomocou modrej kartičky. Akceptujete? Áno, nech sa páči, pán, e, pani Kato, nech sa páči, máte otázku. Komisárke Malmstromovej sme e, poslali list, podpísali ho mnohí tu v parlamente a chcelo to, išlo o upriamenie pozornosti na politiky Bolsonara a išlo o to, aby sme nepodpísali obchodnú dohodu, e, ak by tu neboli právne záväzné doložky o životnom prostredí. Preto sme nepodpísali tento list ako zelený Takže sa pýtam, ste teraz pripravení na to, aby sme e, v rámci tejto dohody e, e, zapracovali tieto doložky o ochrane ľudských práv a ochrane životného prostredia a iba na to naviazali jej podpísanie? Nevyznám tento list, e, o ktorom hovoríte, kolegyňa. Myslím si, že je to otázka, ktorá je príliš komplikovaná na to, aby sme ju zredukovali na jeden list alebo otázky áno, nie. Ale som určite zástancom toho, aby naša dohoda obchodná za Európu bola naviazaná na liberálne hodnoty, ľudské práva, spravodlivosť a ochranu životného prostredia. Thank you, Ďakujeme, kolega Huk. A teraz e, má slovo Kolegyňa Anna Cavazzini na 1,5 minúty. Nech sa páči. Yeah, thank you, president. Ďakujem veľmi pekne. Amazonská vlast horí a každú minútu uh, umiera kúsok našich plúc, plúc našej planéty. Pravicovo-extrémny uh, prezident Bolsonaro svojou politikou ide proti Pierižskej dohode, proti ľudským právam, proti pôvodnému uh, obyvateľstvu E, Amazonky. Ale aj európska politika e, má svoj diel zodpovednosti. Len za posledný rok doviezla Európska únia z Brazílie 60 tisíc tón etanolu, 70 tisíc tón hovedzieho mesa a 5,5 e, milióna tón soje. A tieto veľké čísla nám ukazujú, že každý deň sa ničí veľká časť dažďového pralesa, zem, horí a my pokračujeme. Tento, táto dohoda s Mercosurom len zrýchľuje e, tento proces ešte viac hovedzieho, ešte viac etanolu, ešte viac požiarov v oblasti Amazonky. A e, lobbysti a Bolsonaro hovoria len ďakujem, ďakujem. Teraz musíme prevzať zodpovednosť my za našu planétu, za našu klímu protesty v uliciach, napríklad e, globálny klimatický štrajk tohto týždňa, ukazujú, že my ako parlament musíme prevzieť svoj diel zodpovednosti. Musíme zastaviť Mercosur a naše dodávateľské reťazce e, e, naviazať na podmienky voči životnému prostrediu. Máme zodpovednosť v rámci globalizácie. Teraz je na čase tak konať. Ďakujem. Ďakujeme pani Kavacini. Teraz e, Martin Bushman, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Po týždne zúria e, v brazílskom dažďovom pralese e, požiare v nevybalej miere moja, naša veľká spotreba e, mesa, sú, to je dôvodom, pretože sa musia klčovať veľké plochy lesa práve na tento produkt. E, je to už niekoľkoročný proces. Ničia sa e, dôležité typy fauny a flóry, aj životný priestor domorodého obyvateľstva. Množstvo zvierat, ktoré hynú, trpia v týchto plameňoch. Množstva CO2, ktoré idú do atmosféry. To sú len niektoré dopady. Veľké škody ničenie a strata ekosystému. To všetko má svoje e, meno. Ekozit e, ako genocída od toho istého kmeňa. Tento, táto ekocída e, je definovaná takto OSN. USA, Anglicko, Anglicko Francúzsko trvajú na tom, že zo zoznamu porušení medzinárodného práva treba tento, túto ekocídu škrtnúť. Dopady sú hrozné sú tu len finančné tresty a to si e, koncerny e, radi zaplatia, pretože sa im to oplatí, vráti sa im to mnohonásobne. Toto ale treba ukončiť. E, Ďakujeme, kolega Bushman. Teraz má slovo pán Hansen na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Naša planéta toto leto trpela veľkými požiarmi v Ázii, v Afrike, v amazonskej oblasti. V Európe sa takisto objavilo trojnásobne väčšie množstvo lesných požiarov než v rokoch 2008 až 2018. To všetko nás vedie ku krokom. Treba tieto katastrofy riešiť než že by sme obviňovali obchodné e, dohody, ako urobil pán Žado, ktorý po svojej show aj odišiel, mali by sme e, naozaj riešiť naliehavo tieto otázky, ako lepšie využiť pákový efekt obchodných politík a dohôd na to, aby sme presadzovali e, ekologické štandardy. Vyhliadky dohody s Mercosurom je vynikajúca možnosť prinútiť Brazíliu k svojim záväzkom v rámci medzinárodných dohôd. Eh, aby zalesnili pol milióna hektárov, aby dosiahli nulovú mieru deforestácie do roku 2030, ako už bol povedal kolega Líze. Dámy a páni, obchodné politiky, to nie je nejaké vše, všeobecné riešenie, ale mohlo by pomôcť, pokiaľ ide eh, viac eh, stranné dohody. Je v našich rukách naozaj použiť sprievodné opatrenia, napríklad certifikačné a monitoringové opatrenia. E, nesmieme e, byť porazeneckí, musíme jednoducho prizra- priznať, že to spôsobil človek a človek by mal vedieť nájsť aj riešenia. Ďakujem. Ďakujeme, pán Hansen. Teraz na minútu poslanec, e, poslankyňa Güteland. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán komisár, váš lesy poskytujú svetu e, kyslík, sú našimi plúcami, sú rozhodujúce pre budúcnosť, pre klímu, pre naše možnosti prejsť k trvalo udržateľnej budúcnosti. Vieme, že e, jedným z tých e, funkcií tých plúc je, že absorbuje les CO2. Takto dokážeme splniť naše ciele v rámci Parížskej dohody, ale vieme, že tá druhá časť tých plúc môže eh, prispievať pre náš prechod aj novými technológiami, ale momentálne sa pozeráme na amazonský prales, oprávnenie. Je to veľmi dôležitá oblasť E, nie je to náhoda, že mu hovoríme plúca planéty. Tento les absorbuje 2 miliardy tón CO2 ročne. Áno, počuli ste správne. To je 5 e, celkových emisí sveta. E, najdôležitejší zdroj pre nás, ak chceme plniť parížské záväzky a musíme rešpektovať dažďový prales tieto požiare sú hrozbou našej budúcnosti, treba konať zodpovedne, treba robiť všetko preto, aby sme e, dažďový prales chránili. Ďakujeme teraz. E, má slovo e, Stefan Bižu za Renew. Nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, kolegovia, pochádzam zo zamorských území Francúzska a ja by som chcel byť na poplach a trvať e, na to, že treba e, pomôcť ľuďom ohrozeným hrozným požiarom v amazonskej oblasti. Naše ľudstvo je ohrozené ako celok, ale v prvej línii je týchto 300 tisíc Európanov, ktorí žijú vo francúzskej Guajane, je tam čas pralesa a Francúzsko, a teda vlastne Európa. Máme spoločnú hranicu s Brazíliou, ktorá horí a to nám dáva oprávnenie, dokonca e, povinnosť zvyšovať naše kroky a chrániť amazonskú oblasť. Samozrejme, ako e, e, zvyčajne je tomu tak, že treba konať rýchlo. Je to vec naliehavá, treba konať v rámci krokov poslane, E, parlamentárnych, štrukturovaných, koordinovaných a to je otázka koherentnosti a účinnosti. Takže žiadam, aby sme využili všetky možné páky, aby sme v amazonskej oblasti našli stratégiu a požiadavky eh, rešpektovať očividne ciele rozvoja, trvalacného rozvoja, rešpektu a takisto uvedomovať si biodiverzitu a krehkosť biosystémov, uvedomiť si, akú silu majú kultúry a obyvateľstvo v danom regióne a takisto ide o záväzky, ktoré sme prijali v rámci Parížského dohovoru. Ďakujem. Ďakujeme pekne pán Bižu a teraz má slovo pán Bas Eichhout za zelených. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Každý e, s úžasom videl to, čo sa dialo v lete v amazonskej oblasti a opravnenie sme práve v tej súvislosti diskutovali o Merkosurskej dohode, kde ide o posilnenie obchodu napríklad medzi Brazíliou a Európou. A nejde tu o to hľadať obetného baránka. Naozaj vám odporúčam prečítať si, čo je v tej e, zmluve. Ak chceme naozaj e, zastaviť odlesňovanie, tak v dohode s Mercosurom niekde úplne na konci nájdete v kapitole o trvalo udržateľnom rozvoji zo pár slov o tom, že treba iba pod podporovať e, výrobky z trvalo udržateľných e, e, prevádzok a podporovať inklúziu miest, miestných obyvateľov do tejto činnosti. Hovorí sa len o povzbudzovaní a podpore. A pritom zvyšok tejto dohody je veľmi záväzný. A to vám len ukazuje, že táto obchodná dohoda má veľmi bizarné priority viac obchodu a pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj, tak len podpora a povzbudenie. Takýto jazyk tu používame a to je otázka smerovaná na komisiu a radu. Chcete zmeniť tento slovník, aby sme mali záväzné pravidlá namiesto týchto veľmi, veľmi vágnych kapitol v terajšej dohode s Mercosurom? Kiitos, edustaja Ja sitten... Ďakujeme, pán Eickhout. Emanuel Morel teraz na minútu za GUE NGL. Ďakujem, eh, vážená pani predsedníčka. Všetci naozaj sme šokovaní situáciou v amazonskej oblasti, ale nemôžeme len odsudzovať a ľutovať. Treba, sa aj identif- treba vedieť identifikovať príčiny a treba vyvodiť eh, politické závery. A prvých z tých príčin je eh, zločinecká politika Bolsonára, ktorý e, odstránil environmentálne e, agentúry, ktorý ohrozuje miestne obyvateľstvo a používa toxické pesticídy. A druhá príčina je ekonomický model veľkých e, biznisov a firiem, ktoré sú zamerané na vývoz a chcú stále viac plôch na pestovanie soje. Ale treba byť zodpovedný, nie pokrytec E, e, niekto hovorí, že Bolsonaro naozaj e, je cnostný. To je naozaj vtip, pretože tá dohoda je napísaná čierna na bielom. Ide o viac zdrojov, viac mesa, viac etanolu. Je to len nabádanie k odlesňovaniu. Je to kontext naozaj klimaticídny, ako sa to povedalo. Buďme prosím koherentní, logicky. Ak chceme naozaj zachrániť tú situáciu, treba odmietnúť dohodu s Mercosurom. Kiitokset, edustaja Morel Ďakujeme, pán eh, Morel. A teraz bude hovoriť eh, pani Todd. The mic is working. Okay. Funguje mikrofón? Ďakujem pekne. Už roky pozorujeme, aký pustošivý vplyv majú tieto požiare v eh, oblasti Amazónie. Predsa všetci to považujeme za veľmi dôležité. Podľa môjho názor je úlohou Európskou úniou, aby poskytla možnú finančnú a materiálnu pomoc všetkým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní. Treba postupovať tak, aby sa e, vyriešila aj problematika hospodárskej situácie. Teším sa, že nová Európska komisia sa e, díva ako na svoju prioritu ochranu lesov. Ukazuje sa to tiež e, v ostatnom oznámení Európskej komisie. Bude dôležité, aby sa viac neuskutočňovalo toto odlesňovanie, takže